Otváram popoludnejšie rokovanie. Teraz výsledok druhého kola. ...725 odovzdaných hlasov neplatných, 34. Odovzdaných platných 691. To znamená, absolútna väčšina je 346 hlasov potrebných na zvolenie v druhom kole. Forenca dala 42 e, Amber, 51 hlasov. Pitela 200 hlasov. Rebega 45 hlasov. Stevens 66 hlasov a Tajany 287 hlasov. Konštatujem, že žiaden z kandidátov a kandidátiek nezískal absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov a to znamená, že musíme začať tretie volebné kolo. Ak už nemáte žiadne pripomienky, vychádzam z toho, že kandidatúry na, z druhého kola platia aj pre tretie kolo. Mám tu pani Forenca, pani Lambert, pána Pitela, pána Rebega, pani Stevens a pána Tajaniho. To sú kandidáti do ďalšieho tretieho kola. V tomto treťom kole ale môžu pristúpiť aj noví kandidáti. Môže sa oznámiť nová kandidatúra na odovzdanie kandidátov do tretieho kola alebo na zmeny terajšej kandidátky vyhlasujem lehotu do 5. hodiny. To, tieto kandidátky musia byť odovzdané predsedovi vedúcemu e, rokovanie. Je to miesto odovzdania aj kancelária predsedníctva a kandidatúru alebo zmenu treba odovzdať generálnemu tajomníkovi. Rokovanie, zasadnutie tretieho kola bude o pol šiestej. Dovtedy Prerušujem naše rokovanie.